Budeme schvalovať zápisnicu zo včera. Podklady sú k dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Zdá sa, že nie, takže táto zápisnica je schválená. Somewhere.